Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich Kolegyne, kolegovia, prosím, zaujmite miesto. Budeme pokračovať v našom zasadnutí. Posledný bod dnešného programu rokovania sa týka Domu európskych dejín. Najskôr budeme mať prezentáciu o pozadí, úlohe a činnosti tohto domu. No a v nadväznosti potom e, umožníme obhliadku členom výboru, o tom povieme si niečo viac. Kultúrny výbor sprevádzal počas minulého legislatívneho obdobia e, zriadenie a vývoj tohto projektu až po otvorenie domu v roku maj 2017. Mali sme teda viaceré diskusie aj na samotnom mieste tohto domu. Prosím teda uvítať našich dnešných hostí, pani Konstanc Icel, ktorá je vedúcou riaditeľkou domu a pán Jaume Duch, ktorý je generálnym riaditeľom Eh, generálneho riaditeľstva komunikácie Európskeho parlamentu. Dávam teraz eh, slovo každému na 15 minút, nech sa páči. Thank you very much, Chair. Uh, thanks to the Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj členom komisie za, to, za výboru, za to, že ma pozvali. Je mi veľkou cťou. A taktiež potešením mne ako zástupcovi komisie, že ste ma dnes pozvali. Ja viem samozrejme, že váš e, čas je e, veľmi cenný v týchto prvých týždňoch e, nového mandátu, takže preto sme my, ja a môj tým veľmi radi, že môžeme prísť dnes medzi vás a predstaviť vám Dom európskej histórie spoločne s riaditeľom Cyrilom Stokelom a ako už odznelo Taktiež tu bude riaditeľka e, múzea a e, šéfka e, príslušného útvaru Konstante Icel a tiež dvaja členovia riadiaceho týmu Domu európskej histórie. Vaša práca v rámci tohto výboru a úlohy a poslania nášho generálneho riaditeľstva pre komunikáciu sa prekrývajú v mnohom. Myslím, že najdôležitejšie eh, je eh, podotknúť, že všetci eh, sa zaujímame o vzdelávanie, o kultúru nie na tej abstraktnej úrovni, ale na tých konkrétnych prejavoch v našej spoločnosti prostredníctvom kultúrnych a vzdelávacích programov, programov, či už je to program Erasmus alebo program roku kultúrneho dedičstva. Sa snažíme takýmto spôsobom byť v kontakte s našimi občanmi. Možno už viete, že pod zaštitou generálneho rediteľstva pre e, komunikáciu sme za posledné e, roky e, vytvorili viaceré také návštevnícke centra tu v Bruseli aj v napríklad v Štrasburgu, ktorých cieľom je poukazovať na prácu, ktorú vy všetci vykonávate vo svojich volebných obvodoch, vo svojich krajinách len takýmto spôsobom sa môžu občania niečo o viac dozvedieť o Európe a pochopiť, aká je úloha Európy v našich životoch. Dom európskej histórie je e, tým e, posledným e, prvkom, ktorý sme doplnili a teda posledným zariadením pre návštevníkov tu v Bruseli. Verejnosti bol otvorený v roku 2017 A pokiaľ ide o múzeum, je vlastne, e, stojí tak povediať samo o sebe, ale taktiež, taktiež je vnímané ako súčasť e, navštevníckých centier parlamentu spoločne s zasadacou miestnosťou pre plenárne zasadnutia a parlamentárium. A potom je to zároveň e, považované za veľmi dôležité miesto, ktoré treba navštíviť, keď prídete do Belgicka. Dokonca stránka TripAdvisor ho uvádza na 10. mieste medzi atrakciami Bruselu. Ja si myslím, že dôvodom úspechu e, Domu európskej histórie e, je dôvod následovný. Je to e, múzeum, ktorý, múzeum, ktoré nevzniklo na základe práce nás ako pracovníkov inštitúcií, ale odborníkov na históriu a podobne návštevníkom poskytuje naozaj vysokokvalitné návštevy, ktoré sú veľmi bohaté na obsah a Navštevníci e, môžu e, vlastným tempom si prejsť toto múzeum, e, pričom porozumejú všetkému, čo tam je, pretože je to uvádzané v všetkých 24 úradných jazykoch. A takýmto spôsobom sa môžu hĺbšie a viac dozvedieť niečo o európskom kontinente a tiež o európskej integrácii. Od tých otcov, zakladateľov až po Brexit, od minulých revolúcií až po dnešné protestné hnutia. Mimochodom, nedávno sme v múzeu nainštalovali výstavu, ktorá e, sa venuje protestom e, proti zmene klímy. Z tohto určite chápete, že Dom európskej histórie sa neustále vyvíja, je to v podstate stále prebiehajúca práca, podobne ako Európska únia. V Dome európskej histórie sa vypracúva aj program udalostí a aktivít, ktorých cieľom je usporadovať diskusie, e, ktoré by prebiehali nielen v samotnom Bruseli, ale aj online. A taktiež sme vypracovali rozsiahly e, výučbový program pre školské návštevy. Nastavili sme si teda naozaj veľmi ambiciózne ciele, a naše generálne riaditeľstvo pre komunikáciu spoločne s Domom európskej histórie e, chcú podporovať vás vo vašej práci, keďže vy ste boli demokraticky zvolení e, národmi, ktoré žijú v Európe a teda chceme takýmto spôsobom e, preukázať, že nám naozaj záleží na e, kultúrnom a vzdelávacom pokroku. Nože teraz by som už rád odovzal slovo Konstanc Icel, ktorá je vedúcou a zároveň raditeľkou Domu európskej histórie, ale predtým tu máme ešte také krátke video o Dome európskej histórie, ktoré vás možno viac oboznámi s našou prácou a s tým, čo by sme možno chceli robiť aj v budúcnosti. Samozrejme na konci tejto prezentácie budeme pripravení odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré môžete mať. Ďakujem pekne. Here is the seat of empires, the birthplace and the grave, and the grave of civilizations. Čo Here are gods, dictatorships and, and democracy. democracy. Here are the far-reaching winds of untamed power. power. The power to harm,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 Vážené, vážené poslankyne, vážení poslanci výboru pre kultúru a vzdelávanie, eh, tak sme si dovolili vám premietnúť toto video. Ja by som vám v prvom rade chcela poďakovať eh, za pozvanie na váš výbor. Od samotného začiatku nášho múzea v 2008 sme medzi vás prišli minimálne raz za rok, aby sme vás poinformovali o najnovšom vývoji. Dom európskej histórie je prvým múzeum, ktorý, ktorý ukazuje históriu z európskej perspektívy a tým doplňame všetky miestne regionálne múzea. Fungujeme už dva roky a práve, práve sme pred pár dňami dosiahli významný milník 400 tisíc návštevníkov. Na, počet návštevníkov však narastá, rejtingy sú vynikajúce a naše prieskumy hovoria, že návštevníci odchádzajú spokojní. Tento rok nám bola, nám bola udelená osobitá pochvala pre Európske múzeum, e, ktoré, ktoré, ktoré súvisí s ocenením pre Európske múzeum roka a E, žúri e, nás vyhodnotila tak, že my zvyšujeme povedomie o dôležitosti demokratických od ľudských právach a rozmanite rozmanitosti. My sme sa stali serióznym partnerom pre profesorov histórie, učiteľov histórie, dejepisu, um, nášmu, našej profesionalite. Um, máme máme akademický výbor a dozornú radu, ktoré, ktoré dohliadajú na, na našu činnosť a súčasťou dozornej rady sú aj dvaja členovia. Je, je aj predseda vášho výboru a jeden ďalší člen ex OFO. A ja by som sa teraz chcela koncentrovať na to, čo neuvidíte dnes po obede v múzeu. Budem sa teda koncentrovať na naše aktivity, ktoré sa týkajú zbierok, podujatí, vzdelávania a komunikácie. Pokiaľ ide o zbierky, ako ste videli vo filme, naše, naše, naše zbierky sa zakladajú na historických dokumentoch. Ide viac menej o výpožičky ale ide aj o predmety a dokumenty, ktoré nepochádzajú z národných múzeí. Tie súvisia napríklad s históriou Európskej únie a jej predchodcami pretože žiadne múzeum e, sa v súčasnosti nekoncentruje na históriu EÚ a našou misiou je, je ochrana ochrana a zachovanie európskeho dedičstva. Pokiaľ ide o podujatia, máme, máme celoročný program, zúčastňujeme sa na veľkých podujatiach, ako napríklad na dňoch e, dedičstva, na e, múzeách e, a na teda nočných prehliadkách e, Ehm, organizujeme podujatia, počas ktorých diskutujeme o histórii. Napríklad nedávno sa konalo podujatie k roku 1989. Často naše podujatia súvisejú s obsahom našich dočasných eh, exibícií Ehm, napríklad v súčasnosti máme dočasnú výstavu, ktorá tu nazývame Restless Youth a počas nočných návštev sa budeme venovať aj téme modných dizajnérov. Pokiaľ ide o vzdelávacie programy, tieto programy sú nastavené pre rôzne cieľové skupiny, školákov, e, rodiny, e, návštevníkov s osobitými potrebami a Organizujeme teda rozličné aktivity, vzdelávacie programy e, sa realizujú v angličtine, francúzštine, holandčine a nemčine, zatiaľ čo výstava samotná je dispozícii vo všetkých úradných jazykoch. Keďže vy ste výborom, ktorý je zodpovedný za vzdelávanie, tak e, e, vedzte, vedzte, že realizujeme aj školenia učiteľov, máme online zdroje, vďaka ktorým teda môžeme poskytovať vzdelávanie aj online a to všetko v vo 20, v 24 európskych jazykoch a samozrejme skúmame, ako ďalej ešte šíriť tieto vedomosti, tak aby sme mohli prispieť svojim, svojim dielom k posilneniu európskej dimenzii pri vyučovaní dejepisu. Potom, pokiaľ ide o komunikáciu, my sme jediným múzeum na svete, ktoré má webovú stránku 24 jazykoch, máme sme aj na sociálnych sieťach, zverejňujeme knihy o histórii, máme katalógy, Um, určite ste mali možnosť vidieť naše publikácie. Napísali sme a pripravili sme aj knihu o tom, ako vlastne vzniklo naše múzeum. Ide, ide o, ide o rozp- rozprávame o tom, ako vzniklo naše múzeum, ako na tom participovali historici, knihe v 24 jazykoch. Um, um, čo je zaujímavé ešte, máme aj e, špeciálnu službu VIP, ktorá je v dispozícii takisto a radi by sme, vám, e, radi by sme vám, vás pozvali, aby ste takisto pozvali a vyslali vašich návštevníkov do nášho múzea. Je to, je to jediné múzeum v Európe, kde sa môžeme dozvedieť aj o skúsenostiach eh, zo všetkých strán Európy, z východu, zo západu, z juhu, zo severu. Pokiaľ ide o budúcnosť, mm, dva eh, roky po otvorení, Um, plánujeme samozrejme ďalej pracovať na aktivitách, máme, mám, máme program dočasných výstav na uh, ďalšie tri roky dopredu, pracu, te, neustále testujeme ďalšie vzdelávacie programy, aby sme, aby sme mohli osloviť viac skupín, eh, rozmanitejších skupín, aby sme vedeli prilákať aj tých, ktorí dosiaľ múzeum nenavštívili. Ako ukázali štúdia, štúdie, Ehm, našimi najčastejšími návštevníkmi sú návštevníci zo západnej a južnej Európy. Skúmame, ako by sme mohli osloviť aj, aj iné, aj, aj ďalších návštevníkov ehm, pripravujeme virtuálnu prehliadku online a podobne. Vyhodnocujeme, čo funguje, čo funguje menej a snažíme sa čoraz viac kvalitňovať naše služby. Takže dúfam, že si nájdete čas nás navštíviť, či už dnes po obede alebo inokedy. A teším sa samozrejme aj na vaše otázky. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Vielen Dank, Frau Itzel. Ďakujem pekne, pán Itzel. ďakujem vám tiež za e, vaše prezentácie. Spýtam sa, koordinátori si prajú prehovoriť? Tak áno, prosím, prihláste sa. A pani Kamaevat. Ich will's vielleicht ganz kurz... Celkom stručne. Veľmi sa vám chcem poďakovať, že ste medzi nás prišli a že nás tiež pozývate, aby sme navštívili Dom európskych dejín. A je dobré, že máme možnosť eh, klásť otázky, ale najprv chcem vyjadriť veľkú vďaku ja som už pozvala veľa skupín eh, do vášho domu a mm, všetci boli veľmi, veľmi nadšení. A nemyslela som si, že je možné predstaviť európske dejiny na takom malom priestore. A to je veľmi, veľmi vydarené a všimla som si, že sa tam aj veľa mení, vyvíja. Za to vám teda veľmi pekne ďakujem a prajem vám veľa úspechov do budúcnosti a mojich hostí vždy privediem do vášho domu. Ďakujem. Pani Sojdová. Euh, Ďakujem pekne, pani riaditeľka, pán riaditeľ. Ja som viackrát navštívila múzeum a naozaj e, si cením vašu prácu. Na začiatku minulého roka sme zorganizovali aj, e, alebo teda bolo zorganizované aj premietanie filmu o Janovi Palachovi, pretože sme si pripomínali výročie e, jeho upálenia nuž a chcem naozaj poďakovať za skvelú spoluprácu. Taktiež e, som si všimla, že či už to boli učitelia, alebo to boli samotní študenti, všetkým sa tá výstava páčila. Mám dve otázky. Poprvé, máte k dispozícii štatistiky, štatistické údaje o študentoch či žiakoch a o rôznych návštevníkoch, ktorí navštívili muzeum. Mňa by totiž zaujímalo, koľko ľudí navštívilo muzeum. Nuž a potom druhá otázka. Keď si spomínam na tie roky predtým, my sme tam mali určité obavy že tam nebude dostatočná rovnováha medzi jednotlivými časťami tejto výstavy. Niektoré historické postavy neboli do výstavy zahrnuté. Takže by ma zaujímalo, či ste uskutočnili určité zmeny možno v tomto smere, pretože vidíme, že tá výstava eh, sa tam značne mení, všetko sa to vyvíja, takže by ma zaujímalo, aké zmeny, k akým zmenám ste pristúpili. V každom prípade ale chcem predovšetkým poďakovať, e, vašu prácu si vážim a dúfam, že aj noví kolegovia navštívia Dom európskej histórie a objavia toto múzeum. Ďakujem pekne. Frau Melbade. Pani Melbade prvom rade by som chcela poďakovať za prácu, za vašu prácu. Ja som múzeum už navštívila a ja sama som historičkou. Um, študovala som históriu, začala som študovať históriu a bolo to e, pár mesiacov potom, čo naša krajina opätovne získala nezávislosť. Ja by som veľmi rada vedela, teda chcela by som povedať, že my sme boli 50 rokov, uh, sme rokov boli sme súčasťou Európy, ale naši výskumníci nemali prístup k historickým zdrojom a musím priznať, pripúšťam, že európska história je, eh, je, je často um, písaná z pohľadu západnej Európy a ja sa preto chcem spýtať, chcem sa spýtať na tú rovnováhu. Ako dosiahneme geopolitickú rovnováhu pri prezentácii európskej histórie? máte určitú výskumnú politiku na to, aby ste vyplňali jednotlivé medzery eh, v histórii 20. storočia, respektíve akým spôsobom sa chcete zhostiť eh, toho ideologického vplyvu na históriu. E, nun, Frau... Ďakujem, pani Fachon. Merci, madame le... Ďakujem pekne pani riaditeľka aj pán riaditeľ za vašu prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne za zorganizovanie tej návštevy, eh, ktorá nás ešte popoludní čaká. Ja mám otázku, pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti história alebo dejepisu, pretože Myslím, že to, čo e, si pozrieme, a kvalita toho e, vedeckého výskumu je naozaj vysoká, sami ste o tom hovorili. Otázka európskej histórie, to je problematika, ktorú tiež e, by sme mali zahrnúť do našich budúcich prác. A vďaka vašej prezentácii som zistila, že máte množstvo pedagogického materiálu, ktorý je dostupný online. Nože moja otázka je, ako ste to možno propagovali Eh, učitelia v jednotlivých členských štátoch eh, vedia, sú o tomto informovaní, že takýto materiál existuje a že ho môžu prípadne používať. Ja neviem, nemám o tom žiadne poznatky. Mňa naozaj iba zaujíma, ako to je. Spolupracujete možno s ministerstvami eh, školstva a podobne, pretože toto sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. Ďakujem. Wir machen jetzt einen kurzen Cut, damit die Herrschaften Teraz dáme príležitosť e, našim hostom, aby odpovedali. Nech sa páči. Oui, um, herzlichen Dank, Frau Kammer-Ewert, für Ihre... Um... Ďakujem, pani Kammer-Ewert, za vaše podporné vyjadrenie. Najskôr k tomu, čo hovorila pani Šojdrová, máme tu štatistické údaje, máme tu rovno pred sebou, pokiaľ ide o pomer e, medzi jednotlivými návštevníkmi a skupinami. Takže sme zistili, a dosť nás to prekvapilo, že v roku 2018, ak si dobre pamätám, sme mali 50 e, návštevníkov, ktorí mali menej ako 30 rokov. Takže naozaj e, naši navštevníci sú veľmi mladí, keď budeme e, teraz pracovať na tom, aby sme oslovovali aj iné skupiny návštevníkov, tak sa musíme zamerať na to, ako pritiahnuť možno trošku staršie publikum. Máme aj e, ďalšie štatistické údaje, ktoré vám môžem ešte zaslať, ak vás zaujímajú detaily, pokiaľ ide napríklad o rozdelenie podľa e, štátnej príslušnosti e, alebo jazyky, ktoré si zvolili návštevníci pri prehliadke múzea, ale to sú naozaj už také podrobnosti. V každom prípade momentálne pracujeme na tom, aby sme to vyhodnotili. Pokiaľ ide o otázku rovnováhy, Myslím, že to bola jedna z eh, tých eh, hlavných eh, oblastí prác, keď sme pracovali na celej výstave, celom múzeu. Našli sme v podstate taký kompromis, ktorý sa nám zdal byť akceptovateľný, pokiaľ ide aj o akademické zdroje. V súčasnosti si zberáme ešte pripomienky, častokrát ale sú veľmi protirečivé. Máme tu dlhý zoznam toho, čo chýba návštevníkom, historikom alebo novinárom. V podstate je to nekonečný zoznam. Bolo by nám treba dvakrát taký veľký priestor, aký máme k dispozícii. Ale preto všetkým sa venujeme otázkam rovnováhy medzi východom a západom, prípadne severom a juhom Európy na teraz veci vyhodnocujeme, ale už sme pristúpili aj k určitým zmenám tam, kde sme zistili, že tam boli určité chyby v našom možno úsudku a podobne, ale také väčšie preskúmanie k tomu príde po pár rokoch e, fungovania našej stálej výstavy, pretože tie pripomienky, ktoré sa nám dostávajú, sú tak protirečivé, že je ťažké ubrať sa jedným alebo druhým smerom. Takže na teraz to vyhodnocujeme. Nuž a... Tým som zareagovala na otázku k rovnováhe. Pokiaľ ide o rešeršovanie, výskum, to je veľmi blízke nášmu srdcu. Um, venujeme sa výskumu hĺbkovo, ale e, od roku 2008 bolo jasné, že ako múzeum s obmedzenými ľudskými zdrojmi nedokážeme e, skúmať sami môžeme len nabádať eh, k výmene medzi výskumníkmi z rozličných strán Európy. To napríklad a eh, sa už napríklad tak deje. My sa snažíme výskum využívať, snažíme sa využívať novodostupné zdroje po páde železnej eh, opony ale bohužiaľ tento výskum my sami nedokážeme viesť, pretože, pretože naši kurátori sa, sa zameriavajú na... Um, tí sa starajú väčšinou o, o výstavy. Teda pokiaľ ide o tie medzery, Um, možno, že to by sme mohli eh, riešiť eh, v rámci diskusí s historikmi pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti eh, histórie diepisu, na tom nám veľmi záleží. V podstate máme takú utopistickú predstavu, že by sme eh, prispeli k tomu, aby eh, sa diepis vyučoval možno viac európskejšie alebo nadnárodnejšie, a teda, že by sa nezameriaval na národné dejiny vyslovene. Pretože na základe reakcie navštevníkov, ale aj e, našich vlastných názorov vieme, že dejepis sa na teraz vyučuje naozaj regionálne alebo národne a treba zapracovať na tom, aby sme zistili, aký je pohľad na veci e, iných ľudí. Preto pracujeme aj na vývoji online zdrojov, ktoré by sa dali e, využiť mimo nášho múzea, teda napríklad na hodinách dejepisu, ale samozrejme musíme ešte zapracovať na šírení týchto zdrojov. Napri- napríklad máme uh, uh, sieť vyučujúcich dejepisu, prostredníctvom ktorej by sme napríklad mohli takto šíriť tieto poznatky, e, taktiež e, rôzne školy, s ktorými spolupracujeme, ale je to naozaj ešte e, úsilie na, alebo tzv. beh na dlhú trať. Pokiaľ ide o spoluprácu s ministerstvami školstvami, to by nás samozrejme tiež veľmi zaujímalo. Dúfam, že som odpovedala na všetky otázky. Ďakujem. Áno, možno, aby som ešte jednu, dve veci eh, doplnil, pokiaľ ide o to, čo povedala pani Icel pred chvíľkou, teda eh, to vzdelávanie v oblasti eh, európskej histórie. Toto zachádza samozrejme nad rámec práce samotného domu európskej histórie. My samozrejme máme možnosť vytvárať pedagogické nástroje aj online a taktiež sme v kontakte prostredníctvom rôznych konferencií a podobne a môžeme teda diskutovať o tom, ako by sa dalo zorganizovať alebo pozmeniť e, vzdelávanie, pokiaľ ide o dejepis. Takže nie je to niečo, na čo by sme zabúdali. Naopak, myslíme si, že eh, aj v rámci toho eh, vzdelávania o národných eh, alebo regionálnych dejinách by toto malo mať svoje miesto. Nož a potom ten projekt, ktorý spomínala pani Icel, ten je tiež veľmi dôležitý, pretože nám umožňuje byť v kontakte s vyučujúcimi z rôznych škôl, tak povediať všade v Európe. Postupne sa pridávajú aj ďalšie takéto školy do nášho programu a prostredníctvom učiteľov sa potom dostávame až k samotným žiakom, deťom, prípadne rodičom a rodinám. Takže takýmto spôsobom sa snažíme, aby sa tieto európske dejiny celoeurópske dejiny, tak povediac, šírili e, ďalej, respektíve poznatky o nich, aby k ním mali prístup aj žiaci z európskych škôl. Samozrejme, pokiaľ ide o otázku kvality, tam musia do hry vstúpiť e, či už regionálne alebo vnútroštátne orgány, ktoré sú za to zodpovedné a ktoré musia samozrejme e, zohľadniť aj to, aký je počet e, vyučujúcich hodín, ktorý je týmto predmetom vyhradený. Povedal by som, že čo sa tohto týka, to už sa možno dostávame skôr na takú politickejšiu než administratívnu úroveň. No už a potom e, taká poznámka k otázke rovnováhy. Snažili sme sa naozaj o značnú rovnováhu, či už zemepisnú, alebo dokonca ideologickú v Dome európskej histórie. To je skutočne pravda. Samozrejme, došlo tam k určitým problémom, a pretože možno ten západoeurópsky pohľad na dejiny nebol vždy rovnaký ako pohľad z iných častí Európy, ale v každom prípade si myslím, že sa nám podarilo nájsť tú najlepšiu možnú rovnováhu. Aj keď samozrejme treba dávať eh, pozor, pretože stále pracujeme, obnovujeme ten eh, materiál, a treba dávať pozor na to, aké posolstvo prostredníctvom týchto materiálov potom vysielame ďalej. A taký eh, krátky príbeh možno na ilustráciu. Ja som Španiel, takže Tiež sa mi už stalo, že som sprevádzal e, španielských návštevníkov, dokonca španielských europoslancov po múzeu a e, častokrát tam boli ľudia, ktorí hovorili, že pokiaľ ide o Španielsko, tak tam bolo príliš veľa e, vecí, o ktorých sa hovorilo možno pesimistickejšie, respektíve sú tam skôr také tie pesimistické veci, napríklad tá história okolo generála Franka a podobne. A je tam daný menší priestor pre tie pozitívnejšie aspekty histórie Španielska. Takže častokrát sa nám dostávali takéto názory, pokiaľ ide o to, ako sme to my prezentovali, ale dostávajú sa nám rôzne reakcie, takže si myslím, že predsa len sa nám podarilo nájsť určitú rovnováhu. Ďakujem pekne. Wir gehen jetzt weiter. Wir... Budeme pokračovať. Prosím, aby ste nepresiahli jednu minútu pani Andersen. Veľmi vám ďakujem za naozaj zaujímavú prezentáciu. Ospravedlňujem sa, je mi ľúto, že nebudem môcť sa pripojiť eh, k prehliadke, ale tá videoprezentácia bola skvelá. A keď budem mať čas, určite prídem. Zdôrazňovali ste interaktívne podanie dejín. je veľmi ťažké zaujať mladých ľudí dejinami. Viete k tomu niečo povedať? Či tento formát oslovuje mladých ľudí s nádejou, že v nich prebudí záujem o dejiny? Pani Bunting, nech sa páči. Dobrý deň. A ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše prezentácia. Veľmi sa teším na návštevu dnes popoludní. Pre, pre nás, tí, čo sme noví, môžete nám vysvetliť eh, podrobnejšie tú spoluprácu s poslancami? Ja som teda navštívila vašu webovú stránku a vidím, vo, vidím tam niektoré výstavy, o ktorých som si myslela, že sú v parlamentáriu. Takže mm, a to súvisí aj s tým, čo ste sa pýtali na mládež, pretože som si všimla, že v parlamentáriu je výstava k kinematografii, výstava eh, k niečomu, na čo som zabudla eh, ako sa to nazýva, k rebelii, rôznym typom rebelii. Takže ja chcela by som, keby ste nám mohli objasniť, že ako presne, ako presne to do seba zapadá, alebo Pán Ruiz de Vesa, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ďakujem pani, pani a pánovi Duchovi za to, že medzi nás prišli a že nám odprezentovali činnosť múzea. Ja plne podporujem tento projekt, už ho nejaký čas poznám, navštívil som eh, Dom európskej histórie. Myslím si, že ide o, ide o zásadnú časť eh, vzdelávania európskych občanov a mm, chcem sa vás spýtať na váš názor. Možno, že E, teda rozhodli ste sa, že hist- história, teda tá, ktorú rozpráva, teda tá, o ktorej pojednávate vo vašom múzeu, začína francúzskou revolúciou, ale ja si myslím, že, že by mohla začínať už skôr, možno niekedy vo, v stredoveku, možno, že by ste mohli pouvažovať nad tým, či by sa dala expozícia rozšíriť. Po druhé, e, ide e, samozrejme o európsku históriu, a to je dôležité na to, aby sme dokázali vyslať to posolstvo, že existuje európska história, že nejde len o kolekciu národných histórií, ale možno, že tu trošku chýba aj história európskej integrácie alebo história európskej myšlienky. Je pravda, je pravda, že sú tam miesta integrácie, ale v, po, v povojnovom období vznikla Európska myšlienka po roku 1945, eh, tam, tam, tam došlo k mnohým, eh, k mnohým eh, procesom historickým, takže možno by sme mohli posilniť aj túto dimenziu v rámci projektu. Ďakujem veľmi pekne. Wir machen jetzt eine kurze zusammen... Takže zhrnieme to, nech sa páči, môžete reagovať. Tiež vás prosím o to, aby ste dbali o čas. Uh, Takže vy ste sa pýtali na mládež, ja som hovorila, že sú veľmi dobre zastúpení medzi našimi návštevníkmi. Realizovali sme prieskum k tabletom, je to taký nezvyčajný nástroj a uvedomili sme si, že um, to, či oceňujú takýto nástroj alebo nie, nezávisí od veku návštevníkov. Teraz e, realizujeme e, taký dlhší prieskum, um, pokiaľ ide o, o, o to, ako návštevníci vnímajú naše múzeum aj v nadväznosti od ich veku. Samozrejme, údaje budú anonymné, ale budeme vedieť, budeme vedieť zanalizovať takýto údaj, múzeum je veľmi populárne u mládeže. Pokiaľ ide o parlamentárium, áno, naša činnosť sa e, doplňa, parlamentárium funguje od roku 2011, e, majú, majú ten historický tunel, ale my ideme viac do hĺbky, pretože oni, oni, oni, oni vysvetľujú čo je Európsky parlament. Čiže u nich je to viac späté s fungovaním Európskeho parlamentu, ale my sme múzeum histórie. U nás, u nás prezentujeme históriu celého kontinentu pracujeme s dokumentami, so svedectvami, s rôznymi predmetmi a v tom kvie aj ten rozdiel v porovnaní s parlamentáriom. Ale pochopiteľne tie, tie ponuky, na ktorých pracujeme, e, tie sú zacelené väčšinou na mladých ľudí, snažíme sa o, o interaktivitu, ale snažíme sa samozrejme prilákať rozličné, rozličné skupiny, rozličné kategórii návštevníkov. No a e, Eh, pokiaľ ide o históriu 19. storočia, my, my sme to na začiatku pojali tak, že pôjde o múzeum súčasnej, súčasnej histórie, že vysvetlíme históriu integrácie v 20. storočí mm, ale rozšírili sme to e, potom až do 19. storočia do fázy rozvoja, pretože sme zistili, že koncept nacionalizmu a revolúcií, kolonializmu, že to všetko sú koncepty, ktoré treba vysvetliť. Samozrejme, mohli sme zájsť ešte ďalej. Naši kurát ktorí sú trošku frustrovaní všetkým, čo nemôžu ukázať, takže snažíme sa to trošku preklenúť tými dočasnými výstavami a budeme takisto postupovať e, aj, aj, aj, aj ďalej, možno v podobe podujatí. Dnes, dnes, dnes po obede uvidíte, že ide o akúsi červenú niť, ktorá, ktorá sa vynie našimi, na, na, našimi zbierkami. Išlo, išlo išlo o takú, išlo, išlo o takú krehkú rovnovahu. My sme sa naozaj snažili, je to veľký kontinent, veľa období, čiže áno, budeme sa, budeme sa tým zaobrať v rámci dočasných výstav a dá nám to možnosť zajsť trošku ďalej. A tá európska myšlienka je samozrejme prítomná ešte pred druhou svetovou vojnou. Napríklad eh, máme, máme tam paneurópske hnutie zastúpené, a e, hovoríme o nej aj keď hovoríme o hnutiach odporu napríklad. E, takže určite ide o tému, ktorá, sa, ktorá, ktorá figuruje aj v rámci e, stálej výstavy. Ďakujem. Budeme pokračovať. Pán Dimov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať aj našim hosťom. Som jedným z poslancov Európskeho parlamentu, ktorí ešte toto muzeum nenavštívili, ale veľmi rád to zmením už dnes popoludní. Neviem, aké sú zvyky, pokiaľ ide o eh, Dom európskej histórie. Z tohto dôvodu kladiem nasledujúcu otázku. Organizujete aj eh, dočasné výstavy alebo tematické výstavy, ktoré sú naviazané na nejaké konkrétne dátumy alebo historické e, osobnosti, ktoré zohrali dôležitú úlohu v európskych dejinách. Ak e, takéto tematické podujatia existujú, tak majú návštevníci v rámci týchto výstav možnosť zistiť e, niečo bližšie o týchto konkrétnych dátumoch alebo osobnostiach. Myslím, že to by bolo zaujímavé. Ďakujem. Niklas. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a za to, že ste nám odprezentovali muzeum. Ja by som išla teraz ešte trošku nad rámec, pretože na začiatku tu bola myšlienka, samozrejme už, sa, už tu zaznela otázka, kde začať e, s výstavami alebo v ktorom historickom dobí začať expozíciami. A ja by som bol naozaj za to, aby sme začali na, na úplnom začiatku, ako sa len dá, pretože tá história je bohatá a ja by som rád videl osobne eh, obdobie vlády Karola Veľkého. Myslím si, že je to veľmi dôležité pre jednotnú Európu. No a ešte jedna vec na začiatku išlo o to, že nemalo ísť o jednu budovu, ktorá by bola umiestnená v Bruseli, čo, čo je skvelé samozrejme, ale ja by som sa mm, opýtal hneď, že ako to bude ďalej? mať Dom európskej histórie. Prečo jeden? E, prečo v Bruseli? Všetko je v Bruseli. V poriadku, ak cestujete ako študenti do Bruselu, tak je to skvelé, môžete všetko naraz navštíviť, ale potom, e, potom máte možno menej času. Čiže otázka znie, či by sa dalo takéto niečo zriadiť, či by sme dokázali zriadiť viacero takýchto domov, muzeí aj inde, a, alebo aby bola tá výstava povedzme putovná, aby mohla cestovať po Európe. Herr Slavakov, Sie haben das Wort. Jaroslav Vakos. Ďakujem pekne. Ja nebudem hovoriť politicky korektne. Myslím, že odznela už určitá otázka. A to je otázka nasledujúca. Prečo neexistuje rovnováha medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ? Rozumiem, že niektoré krajiny možno prispeli viac k európskym dejinám než iné, ale kresťanská Európa sa zrodila okolo roku 800. To znamená, eh, chýba nám eh, tam tisíc rokov v tejto výstave. Bulharský štát bol eh, vytvorený pred 1300-1400 rokmi. My sme sa snažili dlhé roky v minulosti zjednocovať Európu Bulharsko existovalo už aj v minulosti, začal čo Nemecko, Anglicko či Francúzsko ešte neboli samostatnými národmi. Takže nerozumiem, prečo malé krajiny sú e, tak trošku opomenuté. Pretože si myslím, že sme úniou rovnakých alebo rovnocenných štátov, takže by bolo treba k tomu tak pristúpiť. Ďakujem. Is it on? Pani Fox, možno, že som prv, možno, že som budem prvá, som z strany pre Brexit a chcem pogratulovať Európskemu parlamentu, pretože ja si myslím, že eh, rozhodnutie eh, Eh, zriadiť eh, takéto múzeum, aby objektívni historici mohli rozhodovať o tomto múzeum. Ja, ja, ja som fanúšikom tohto múzea, pretože sa mi páči, milujem tie tablety. Samozrejme, rada by som bola, aby bola história začala už skôr v rámci muzejných expozícií. Ale ja sa pýtam, ja chcem poblahopriať chcem vám poblahopriať k tomu, ak teda máte tie červené línie európskej integrácie, ak sú tak, ak sú, ak sú tak ehm, jemné, eh, aby jednoducho tam nešlo o propagandu a um, ja ja si myslím, že by sme sa na to mali pozrieť aj eh, E, nemali by sme to brať z propagandického hľadiska a nejde o to, aby sa história zmenila na nejaký politický futbal a k tomu nedošlo. Čo bolo najúspešnejšie bolo to, že história európskych myšlienok, ktorá začína v modernej ére, je, je, je históriou národných štátov a európskej myšlienky, ale to nie je to isté ako EÚ, ale bez hľadu na to, čo si myslíme od EÚ, ja si myslím, že ako múzeum, prosím, nechoďte tou explicitnou cestou propagandy, lebo to by bola katastrofa, aj pokiaľ ide o vašu dôveryhodnosť, a pretože vy ste naozaj vynikajúce muzeum a ja som vašim fanúšikom. Ďakujem. Nech sa páči. Ešte jedna otázka. Pán Dea. Ďakujem, gratulujem organizátorom tohto múzea. Možno, že chcem len pripomenúť veľké civilizácie, ktoré vlastne stáli pri zrode Európy. Mám na mysli Grécko, Macedónsko. Súhlasím s predrečníkmi. E, a ja si myslím, že e, nie, že by sme si mohli pripomenúť napríklad obdobie Karla Veľkého a že by sme si mohli, povedzme, pripomenúť aj e, veľké civilizácie, ktoré stáli pri zrode Európy. Ale gratulujem ešte raz k vašej práci. Naozaj muzeum vynikajúce. Ďakujem. A ja mám ešte jeden podnet a aj poďakovanie je to skvelé zariadenie a je dôležité aj pre budúcu generáciu. Ale to, čo som sa dozvedel, e, totiž jedna téma, ktorá je e, asi zanedbaná a to sú dejiny najväčšej menšiny v Európe, teda ľudia s rómskym pôvodom. Otázka je, či plánujete túto tematiku tiež zohľadniť. Lebo myslím, že e, ten dom európskych dejín je vlastne čím si čo vnímate ako čo si čo je stále vo vývoji. A tak e, s ohľadom na to, že v Európe máme taký silný nástup pravicového populizmu, tak je veľmi dôležité zdôrazňovať heterogenitu Európy a jej ľudí a ich kultúrny prínos. To treba zviditeľňovať. Ja myslím, že to je vo vašej zodpovednosti, tak sa chcem spýtať na to, či, či niečo v tejto oblasti robíte. So to start from the top, um... Takže začnem tými dočasnými výstavami a číselnými údajmi. Uvidíte po obede, že naše dočasné výstavy sú veľmi podrobne e, pripravené. My sa snažíme vyberať si také veľké témy, pretože potrebujeme 2,5 roka na prípravu a nemôžeme ich obmedziť len na jeden jediný dátum či číselný údaj, ale e, máme podujatia, v rámci ktorých potom môžeme riešiť jednotlivé dátumy. Už som hovorila o podujatiach e, ku konkrétnym výročiam Jan Palach a podobne. Takže snažíme sa vychádzať aj týmto potrebám a riešime to aj v rámci dočasných. Čiže nebolo by, jed, nebolo by jednoduché sa pri tých pri, pri tých veľkých výstavách koncentrovať len na jednu osobnosť či na nejaký dátum. Pokiaľ ide k tým predchádzajúcim historickým obdobiam, samozrejme, boli by sme veľmi radi, aby sme mohli zájsť ešte ďalej do histórie ale mm, aj ten návštevník dokáže stráviť možno len určitý objem informácií. My sme to pripravili tak, že u nás návštevník strávi 90 minút, čiže koľko, koľko informácií dokáže stráviť za tých 90 minút. Takže my sme, my sme to vybrali takto, ale to nám nezabraňuje v tom, aby sme to zmenili či zorganizovali dočasné výstavy na jednotlivé témy, ako som povedala. Nemyslím si, že by sme zanedbali e, malé krajiny alebo že by boli neprítomné. Vidíme napríklad pri Bulharsku, že od Bulharska máme veľmi veľa predmetov, v rámci, eh, v rámci výstavy, databáze, z databázy dokážeme vyťahnuť veľa eh, údajov. Ak máte pocit, že nejaká krajina je eh, možno príliš zastúpená alebo malo zastúpená, tak môžeme, tak mm, môžeme si môžeme nahradiť časom predmety inými. Teda my, my, my naozaj sa o tú rovnováhu snažíme. A pokiaľ ide o nezávislosť, akademickú nezávislosť, nezávislosť, to je súčasťou eh, etiky, eh, odbornej etiky múzea, čiže hovorili ste o tej propagande. Nie, my sa snažíme sa touto metodou riadiť a Európsky parlament nás v tom podporuje, podporuje pri projekt, podporuje nás eh, v tom pri projektoch a my sme, my sme naozaj vďační, že pracujeme v zmysle našich profesionálnych štandardov. Veľké, veľké civilizácie, to je tá podobná otázka, ako tu odznela. Možno, že možno, že by sme sa im mohli venovať v rámci iného múzea, ak bude existovať na to vôľa, ale ako hovorím, my by sme boli radi, ak by sme dokázali pripraviť putovné výstavy, ktoré by cestovali po Európe, ale to je otázka samozrejme aj zdrojov alebo toho, čomu sa bude venovať náš tým kurátorov, pretože je, ide o malý tým nakoniec. No. K a Rómom, otázka holokaustu, Ehm, teda my uvádzame, že eh, prišlo o život pol milióna obetí. My samozrejme organizujeme aj externé podujatia, um, Um, my, or, my, my sme získali aj, aj, aj nové kontakty v tejto komunite a to nám umožňuje vyhodnotiť to, že na, či naozaj chceme robiť zmeny v, stál, v stálej výzve a že, a že e, ako bude vyzerať e, priestor vyčlenený pre túto menšinu a pre, a pre iné menšiny. Takže snáď som zareagovala na všetko. Dajte vedieť, ak nie. Rada zodpoviem ešte. Mm. Ešte jedna otázka, e, ktorá bola nezodpovedaná. Je to možnosť toho, aby, aby múzeum nebolo len v Bruseli, ale aby bolo aj inde, v iných krajinách. No, e, to by sme boli naozaj veľmi e, radi. Boli sme radi, ak by múzeum bolo na viacerých miestach, ale z pohľadu rozpočtu a logistiky to je v tejto chvíli nemožné, ale to neznamená, že nemôžeme Uh, urobiť uh, alebo zorganizovať niečo um, a zabezpečiť, aby to nebolo len v Bruseli. Pani rejiteľka už vysvetlila, že prisudzujem veľkú, veľkú dôležitosť online návštevám že sa snažíme o to, aby existovala možnosť spoznať aspoň časť toho, čo je vystavené v múzeum, aby existovala možnosť, a to si tiež študujeme v súčasnosti, zorganizovať aj exibície, výstavy, ktoré by sa mohli organizovať v iných krajinách, ale samozrejme, ktoré, ktoré, ktoré by ktoré by obsahovali ehm, akúsi pečať e, nášho múzea, pečať kvality nášho múzea, čiže možno by sa mohli konať v hlavných mestách členských štátov a potom sa ešte chceme pokúsiť, viete, že aj keď toto e, nie je v rámci múzea, ale že ide o inú platformu Europa Experience, tam ide o to, aby sme mohli uh, Um, presunúť menšiu repliku uh, parlamentária do viacerých krajín. Je to tak napríklad už v prípade Slovinska, Dánska, bude to aj v prípade Estónska. Um, čiže možnosť využiť tú uvedenú infraštruktúru na to, aby sme sa mohli uh, napojiť na obsah uh, Domu európskej histórie. Chceme samozrejme e, zabezpečiť aj to, aby e, možno v iných členských štátoch mohli vzniknúť podobné iniciatívy a preto aj ideme cestou kontaktnej politiky medzi zamestnancami, historikmi, kurátormi a zodpovednými pracovníkmi e, múzeí v Európskej únii. A existuje aj možnosť, že tento model bude povedzme skopírovať napríklad Napríklad e, rakúsky, rakúsky partneri majú teraz napríklad veľký záujem, e, skúmame si túto možnosť a, a možno, že teda nepôjde povedzme o o, o domerovskej histórie, ale pôjde o modely, ktoré budú teda fungovať podobne v iných európskych štátoch. Ja vám chcem poďakovať za váš e, za váš záujem, za vašu kritiku, za vašu pochvalu, ale najmä za vašu podporu Um, samozrejme, ja som rád, že sa tešíme politickej podpore poslancov. Chcem poďakovať tým, ktorí, ktorí teda už dnes plánujú Ehm, navštíviť naše múzeum. Tí, ktorí samozrejme nemôžu ehm, navštíviť dnes po obede, na vás sa tešíme inokedy. Nech sa páči, nakontaktujte sa na nás. Môžeme vám pripraviť eh, program na mieru, aby ste dobre využili čas, ktorý, v rámci ktorého navštívite naše múzeum. If I may just to add that ak by som mohol, ešte by som doplnil, že e, naša práca sa značne doplňa, e, pokiaľ ide teda o to, čo je vystavené v Dome európskej histórie a v parlamentáriu. V parlamentáriu máme takú jednu časť, ktorá je venovaná výstave dnes a zajtra. V súčasnosti je táto časť renovovaná, ale teda chceme vás pozvať, aby ste ju po spustení navštívili. Nože mali sme tu aj otázku, či pripravujeme nejaké podujatia k, ku konkrétnym e, udalostiam. Áno, e, v súčasnosti pripravujeme e, výstavu k 30. výročiu pádu Berlínskeho múru s Berlínským Stazím múzeom. Otvoríme ju na začiatku novembra ale je to iba jeden z príkladov, kde sa či už v parlamentáriu alebo v Dome európskej histórie zameriavame na nejaké konkrétne udalosti nedávnej histórie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyčerpávajúce prezentácie a tiež zaujímavé odpovede. Prosím vás ešte o chvíľu pozornosti, kolegyne, kolegovia. Tí z vás, ktorí si chcú obliadnúť dom európskych dejín, prosím, aby ste sa stretli v zasadačke asi o 10 minút a kolegovia zo sekretariátu vás odprevadia. A budúce zasadnutie e, spoločné Kult ITRE, je to hearing vypočutie pani Gabriel, pondelok 30. septembra od 18.30 a riadne zasadnutie 1. E, oktobra od 15 do 18.30. Pán predseda, ďakuje e, tlmočníkom. Všetko dobré.